A teraz ďalší bod e, programu je tematická rozprava na boj proti rakovine. Rada by som informovala poslancov, že v rámci tejto rozpravy nie je spontánna rozprava a takisto nebudú akceptované ani modré karty. Otváram rozpravu a slovo dávam autorovi, pánovi Weberovi. Nech sa páči, pán Weber, máte slovo. Pán prezident. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, zástupcovia rady. Viac ako 40 Európanov, aj ľudia v rámci tejto penálnej schôdze, e, raz za život e, budú mať e, skúsenosť s rakovinou. Vieme, čo sa s tým spája. Bezradnosť, popieranie pravdy, človek nepočúva to, čo hovoria lekári, človek popiera realitu. Napriek tomu človek vie, že každý druhý chorý na rakovinu umrie. Človek sa cíti bezmocný, tie pocity, ktoré sa skrývajú za touto existenciálnou témou rakoviny sú práve takéto. A preto je to aj naša otázka, politická otázka na európskej úrovni. Traja e, zo štyroch Európanov podľa dotazníkov, podľa prieskumov uviedli, že boj proti rakovine je top témou Európy, musí sa stať top témou. My ako Európska ľudová strana chceme práve, aby takáto požiadavka bola zohľadnená. Európsky výskumníci nám už ukázali, čo všetko dokáže medicínsky pokrok Eh, rakovina prsníka napríklad, 8 z 10 pacientov už medzi tým eh, absolvuje, absolvuje úspešnú liečbu. Spolu s 15 poprednými výskumníkmi v oblasti rakoviny Fínsko, Portugalsko, Francúzsko až po Rumunsko ja ako špicen kandidát eh, som na začiatku roka predložil taký masterplan pre Európu, ktorý má spraviť ten boj proti rakovine účinnejším. Prečo Európa? Ctené dámy, ctení páni, rakovina je pomerne komplexná a objavuje sa v nespočetných formách, napríklad u detí. Každý rok 40 tisíc prípadov, mimoriadne zriedkavých prípadov rakoviny sa objaví, sú diagnostikované. Tu Európa v prípade, že sa zomkne, že bude pracovať spoločne, už len z dôvodu tej obrovského počtu prípadov a tých dát, ktoré sú za tým, dokážeme dosiahnuť oveľa väčší vedecký úspech, keď budeme spolupracovať. 18 tisíc onkológov, 15 eh, tisíc eh, nemocníc, 107 eh, výskumných úradov pre, alebo orgánov pre rakovinu, mnohé nespočetné výskumné inštitúcie. Keď dáme dohromady tieto údaje, keď sa nám podarí zostaviť spoločný plán boja proti rakovine, tak budeme úspešní. Profesorka Angelika Eckert z berlínskej Charité eh, mi napríklad napísala, ambicióznym postupom na úrovni Európy dokážeme eh, v horizonte 10 rokov 9 z 10 onkologických chorých detských pacientov úspešne liečiť profesor Thierry Filip doplňuje e, kombinácii prevencie a včasnej diagnostiky e, pomocou personalizovanej medicíny dokážeme predlžiť e, alebo dobu prežívania s malignými tumormi až, až na dvojnásobok. To sa dá spraviť a musíme sa na to sústrediť. Čo konkrétne treba spraviť? Potrebujeme spoločnú stratégiu prevencie rakoviny, to je ako prvé. Predchádzajme rakovine v prvom rade ako druhé, musíme všetky tie databázy, ktoré máme na národných úrovniach e, pre rakovinu, musíme ich dať dohromady. Európska digitálna databáza pre rakovinu musí byť vytvorená tak, aby sme dokázali včas bojovať proti e, tejto chorobe. Potrebujeme stratégiu rýchlej diagnostiky, e, robme to rýchle a úspešne, tú liečbu. A po štvrté, nikto nemôže byť z toho vylúčený. Práve v krajinách Strednej a Východnej Európy pacienti, ktorí sú chorí na rakovinu, majú v súčasnosti o 30 nižšiu šancu na úspešnú liečbu ako v krajinách Západnej Európy. Tento stav, táto situácia v Európe nie je akceptovateľná, preto modernými formami telemedicíny dokážeme v krajinách strednej a východnej Európy zvyšovať ten štandard výrazným spôsobom. A v neposlednej rade myslíme aj na príbuzných, tých, ktorí sú dotknutí takouto chorobou. A iniciatíva pre pacientov chorých na rakovinu, ktorá zahrania aj príbuzných, to by malo byť našim spoločným cieľom. Pre MPP e je dôležité za- začať. Dostali sme nový mandát od občanov, od voličov, teraz je na nás, aby sme zaznamenali pokrok preto požadujeme ako Európska ľudová strana nielen to, aby dnes prebehla táto rozprava, nepožadujeme, aby sme dali ďalšie ťažiskové body pri tomto masterpláne, hlavnom pláne, to, čo bolo doposlané na úrovni komisie realizované, ale chceme ako Európsky parlament a predovšetkým ako EPP, aby do budúcnosti bol aj osobitný výbor Európskeho parlamentu zriadený, ktorý sa ako teda výbor bude zaoberať touto stratégiou boja proti rakovine. Je to naša požiadavka, chceme sa tomu venovať. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, pán Weber. Rada by som teraz dala slovo zástupcovi rady, konkrétne pani Tuporajnen, eh, ministerka pre záležitosti EÚ. Nech sa páči. Eh, pani predsedajúca, vážené poslanky, vážení poslanci, eh, je mi cťou, že môžem sa dnes prihovoriť tomuto zhromaždeniu a hovoriť o boji proti rakovine v rámci tejto tematickej rozpravy. Prichádza to v hodnom čase, správnom. Nedávno zverejnený výskum ukazuje, že e, rakovina sa stáva tým hlavnou, hlavnou príčinou smrti vo väčšine krajín. E, mortalita z dôvodu kardiovaskulárnych chorôb e, sa znižuje ten istý výskum ukazuje, že vysoká mortalita súvisiaca s rakovinou sa neviaže na tie rizikové faktory, ale môže byť korelovaná s prístupom k zdravotníckej starostlivosti. Ako vieme, rakovina je choroba, ktorá častejšie postihuje starších ľudí. My, Európania, ktorí žijeme dlhšie ako v porovnaní s inými časťami sveta, preto máme väčšiu náchylnosť e, dostať rakovinu. Ako budeme riešiť tú výzvu, ktorú predstavuje rakovina pre spoločnosť. E, budeme rezignovaní alebo budeme bojovať e, proti tomu? My sme sa ako EU rozhodli, že budeme proti rakovine bojovať. E, fínske predsedníctvo je pevne presvedčené, že EÚ musí dať ľudí do ústredia tej tvorby politík. Navrhujeme, aby sme najskôr si osvojili novú koncepciu tzv. hospodárstva alebo ekonomiku blahobytu, blaha, ekonomiu of Wellbeing. Je to holistický, viacsektorový, prierezový prístup, ktorý zdôrazne potrebu investovať do ľudia, do ich zdravia Zdravie a prístup k zdravotníckej starostlivosti je podstatné a vnímať treba zdravie ako investíciu. Navrhujeme, aby sme investovali do prevencie a do podpory zdravia. Všetci občania EÚ by mali mať možnosť e, žiť zdravé životy a získavať dobré e, životné návyky, nakoľko to sú tie hlavné stavebné kamene pri prevencii rakoviny. Takisto by mali mať rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, čo je jedna zo zásad Európskeho pilieru sociálnych práv a podporuje to aj implementáciu cieľov udržateľného rozvoja. Takto vysoko nastavenými cieľmi je tu aj potreba úzkej spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, zainteresovanými stranami a odvetviami. Konkrétnejšie, v EÚ zdá sa, že panuje zhoda, že e, rakovina by mala byť prioritne riešená. To si vyžaduje aktivity a opatrenia rôznymi spôsobmi, ako na úrovni výskumu, prístup k liečbe a screeningu. V apríli tohto roku Európsky parlament a rada sa e, predbežne dohodli, že bude vyslaná misia e, rady v rámci programu Horizont a takisto v rámci programu na výskum a inovácie. Viac výskumnej činnosti nám pomôže lepšie pochopiť e, rakovinu, zlepší prevenciu, diagnostické metódy, takisto zlepší možnosti liečby, ako aj umožní členským štátom lepšie nastaviť intervencie na úrovni verejného zdravotníctva Mnohí z vás pri viacerých príležitostiach sa obratili na komisiu so žiadosťou e, lepšieho, silnejších aktivít e, namierených proti rakovine, ale zároveň aj aktivít, ktoré sa viažú na konkrétne typy rakoviny. E, vy ste zriadili skupiny, ktoré sa tým zaoberajú, takisto boli prijaté aktivity na úrovni politických skupín a takisto ste prijali uznesenia, kde ste požiadali členské štáty, aby identifikovali svoje opatrenia smerom k boju proti rakovine. Pokiaľ ide o summit e, pre rakovinu, členské štáty vyjadrili veľké obavy ohľadom e, rakoviny. Rada venovala viaceré e, odporúčania, viaceré teda aj závery práve tejto téme, tejto výzve. Na úrovni členských štátov boli prijaté opatrenia, ktoré posilňujú systémy verejného zdravotníctva v boji proti tejto výzve Komisia takisto zareagovala na naše výzvy a rakovina je jedna z najväčších priorít nadchádzajúcej komisie. Európsky plán boja proti rakovine, ktorý čakáme od komisie, by mal mať e, silné väzby na misiu e, horizontu, teda boja proti rakovine v rámci horizontu pre Európu. Takisto chceme posilniť prevenciu v súvislosti s rakovinou. Je dôležité, aby členské štáty sa navzájom od seba učili a aby dochádzalo k šíreniu osvedčených postupov a podpore. To zabezpečí, že všetci občania EU budú mať rovnaké príležitosti viesť e, zdravý život bez, alebo s minimálnym rizikom e, rozvinutia rakoviny. Tešíme sa na nový plán, ktorý bude navrhnutý komisiou. Spoliehame sa na to, že komisia zapojí členské štáty tam, kde to bude vhodné, pri rozpracovaní tohto plánu. Takisto sme pripravení spolupracovať s Európskym parlamentom v rámci šírenia povedomia o rakovine ako z jedných najväčších e, zabijakov, takové v Európe. Ďakujem pekne za diskusiu, ďakujem aj za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Teraz by som rada dala slovo komisii, ktorú zastupuje komisár pán Andriukaitis. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená pani eh, ministerka Tuporajnen, silné poslankyne, poslanci. To je zrejme moje posledná, posledné vystúpenie pred touto snemovnou. Dovolte mi eh, teda troška na osobnú notu, byť tak osobnejším a myslím si, že mám eh, plnú legitimnosť hovoriť z osobného pohľadu, keď hovorím o rakovine. Viem z prvej ruky, aké sú tie emocionálne a fyzické dôsledky tejto choroby, pretože som prišiel od troch milovaných bratov. Viem, aký je to pocit, keď stojíte tvárou v tvár tejto diagnóze a viete, že už je neskoro. Dovolte mi preto jednoznačne povedať, ak chceme seriózne e, riešiť e, porazenie rakoviny, tak musíme začať dávať e, peniaze do E, liekov, ktoré nemôžu predpisovať len doktori alebo komisári pre zdravotníctvo, zdravie. Je to politická otázka. Súhlasím s vami, pán Weber. E, tieto nápravy alebo lieky sú v rukách tých, ktorí tvoria politiky ohľadom rizikových faktorov a e, prevencie, takisto politické, sociálne aspekty, ktoré sa zaoberajú práve rizikovými faktormi tieto lieky alebo tieto nápoje sú aj v našich rukách, keď e, fajčíme, pijeme alebo jeme zlé potraviny, nedobré alebo čokoľvek. A je to aj o tej ekonomike blaha, ekonomie well-being, súhlasím e, s ministerkou. V 2014, keď som sa ujal pozície komisára pre zdravotníctvo a potravinovú bezpečnosť, oznámil som ako jednu z hlavných priorít prevenciu a ochranu zdravia a takisto prevenciu pred chorobami ja som toto kázal, ale je treba počkať na tú zmenu paradigmy. paradigmy. My sme pracovali, dosiahli sme niektoré zmatačené e, výsledky. Došlo k poklesu užívania tabaku e, legislatívnymi opatreniami, ako aj kampaniami proti fajčeniu. Chemik, chemické látky, pesticídy, expo, expozícia pre, voči karcinogénom, to všetko bolo riešené. Takisto sme posilnili oblasť prevencie, e, hlavne vďaka zlepšeniu Európskeho kódexu boja proti rakovine. Európsky informačný systém pre rakovinu už teraz funguje, je v prevádzke, je dostupný, monitoruje geografické vzorce a trendy výskytu rakoviny e, a reflektuje aj tie národné plány ktoré majú byť schvalované. Za posledné roky sme boli svedkami kontinuálneho zlepšovania podkrytia a screeningových programov na národnej úrovni, pokiaľ ide o cervikálny, korolektárny, korolektárnu rakovinu a takisto rakovinu prsníka. Viete, že október je mesiacom venovaným práve rakovine prsníka. Lepšia vakcinácia, pokrytie vakcínami, to e, bude mať dopad e, na rakovinu, ktorá sa získava infekčnou cestou, alebo teda ľudským papilovírusom, papilovírusom. A komisia za týmto účelom minulý týždeň zorganizovala prvý globálny vakcinačný summit spolu s Svetovou zdravotníckou organizáciou kde sme riešili aj HPV eh, prenos, to bolo vysoko na programe. Od marca 2017 došlo k zriadeniu 24 európskych referenčných sietí, z ktorých 4 sa zaoberajú konkrétne eh, s komplexnými typami rakoviny, hlavne vyskytujúcich sa u detí. A je to naprieč celou úniou. Zaznamenali sme významný krok vpred, pokiaľ ide o alkohol a označovanie e, nutričných hodnôt potravín, kde sme sa konečne dohodli na konsenze. Ja som plne spolupracoval s Európskou organizáciou pre rakovinu, snažil som sa zvýšiť povedomie. Nové nariadenie o zdravotníckých pomôckach, e, ktoré vstúpilo do účinnosti 25. maja 2017. A okrem toho sme prijali ambiciozne rozhodnutie spoločne posúdiť nariadenie EU o liekoch a liečivách pre deti, e, pretože liečba rakoviny u detí je skutočnou výzvou. Ten zoznam nekončí, my naďalej budeme k nemu doplňať. Kiež by som bol, mohol spraviť viac, e, nakoľko čelíme významným spoločenským zmenám, ako je starnúca populácia, multimorbidita, znamená e, rastúce náklady na neprenosné choroby a bohužiaľ stále dávame asi len 3% z našich zdrojov na prevenciu. To je len kvapka v oceáne. Musíme zvýšiť e, túto sumu a musíme sa ubezpečiť, že to, čo vynakladáme, vynakladáme efektívne. Jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je podeliť sa o osvedčené postupy medzi členskými štátmi, Riadiaca skupina Steeringrov Európskej únie o podpore zdravia, prevencii chorôb a riadeniu alebo zvládaniu neprenosných chorôb e, je veľmi hodnotná z tohto pohľadu, pretože identifikuje priority členských štátov a počiarkuje osvedčené postupy, ktoré môžu byť postúpené, scale-upované alebo implementované. Náš portál sa ukázal ako účinný nástroj, keďže sa tam uvádzajú osvedčené postupy, ktoré sa dajú zopakovať e, po Európe. Aj platforma interaktívna pre zdravie pomáha občianskej spoločnosti, aj organizáciám pacientov, aj zdravotníckému personálu, aby e, verejne hovorili o takýchto témach súvisiacich s rakovinou. A taktiež Európsky cyklus o zdraví, ten pomáha členským krajinám Eh, produkovať lepšie politiky pre chorých. Umožniť zdravé voľby to je naozaj zásadná časť eh, stratégie pre prevenciu a taktiež sa zamerať na potraviny v rámci SPP, okrem iného technologický a vedecký vývoj predstavujú obrovský potenciál, čo sa týka prevencie, liečby a môžeme naozaj hovoriť aj o lepšej budúcnosti, keď budeme mať lepšiu liečbu na základe e, genetického podpisu pacientov a už máme iniciatívu 1 plus milión genomov v EÚ a naozaj to je dlhodobá priorita pre komisiu zamerať sa na inovácie. A Európska komisia investovala 2,8 miliardy eur od roku 2007 v oblasti prevencie, diagnostiky, terapii a zvyšovania kvality života pacientov. Od roku 2021 eh, program Horizont eh, Európa naozaj otvorí ešte viac dvere pre inovácie a Európska komisia eh, sa tu opiera o konkrétne misie, aby sa naozaj riešili tie najpalčivejšie výzvy v EÚ, vrátane rakoviny a hlavnou oblasťou bude práve zmobilizovať e, mnohých aktérov, občanov, pacientov e, a všetkých, ktorí sa o nich starajú e, v rámci boja proti rekovine a taktiež je tu referenčná sieť pre vzácne alebo ojedinelé choroby a to by tiež malo byť v záujme eh, pacientov, big data, umelá inteligencia a to spolu ešte s inými vytvorí veľký ekosystém, ktorý ešte viac spraví účinným boj proti rakovine. A teraz niečo k prebiehajúcej iniciatíve, ktorá zohráva e, kľúčovú úlohu v rámci inovácií. Je tu návrh komisie nariadenia na posilnenie e, spolupráce EÚ pri vyhodnocovaní e, technológií v oblasti zdravotníckých technológií. Je to už aj e, dobre rozbehnuté v Európskom parlamente a dúfam, že ďalej budete podporovať tento proces, aby to bol úspech a dúfam, že to fínske predsedníctvo dotiahne do konca. To sú všetko dôležité kroky správnym smerom, ale tento pokrok, tieto inovácie a tento vývoj naozaj musia e, prísť až k pacientom, ktorí to potrebujú najviac. A je tu e, aj list kandidáta na komisára v tejto oblasti. Ide o to, aby tieto e, liečebné postupy boli dostupné v prvom rade a taktiež je tu aj e, fakt, že aj pre vás je to priorita a to je veľmi dôležitý politický odkaz. Je to e, ešte stále prebiehajúci boj. Takže ja naozaj vyzývam aj radu a celú EÚ, aby sme e, naďalej boli odhodlaní a aby tu bola politická vôľa bojovať proti rakovine, tak ako v 90. rokoch François Mitterrand, francúzsky prezident, naozaj e, nakopol túto iniciatívu na boj proti rakovine. Musíme v tomto pokračovať, spolupracovať, aby sme pracovali v záujme zdravia a zasadzovali sa za liečbu. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše vystúpenia. Thank you very much, Mr. Commissioner. Now... Ďakujem pekne, vážený pán komisár, teraz za politické skupiny, najskôr za EPP eh, e na minútu a pol pani Kopač. Szanowna pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. Dámy a páni, každý rok zomiera vo svete na rakovinu viac ako 9 miliónov ľudí a každá európska krajina v závislosti od svojho bohatstva e, vynakladá stovky miliárd eur na boj proti tejto chorobe. Dá sa tu povedať, že e, sme zvíťazili nad najväčším e, zabijakom 21. storočia? Určite nie. Potom otázka, či sa dá spraviť ešte viac. Určite áno. V rámci európskej solidarity musíme spojiť svoje sily, musíme e, vytvoriť e, plán na účinnú liečbu rakoviny. Mali by sme tu mať onkologickú profilaktiku, e, stratégiu alebo aj stratégiu na včasnú diagnózu. Musíme dať nový impuls onkologickému výskumu a mal, tu byť, mal by tu byť aj partnerský program medzi e, špecializovanými nemocnicami a univerzitami. Musíme si vymieňať osvedčené postupy, spolupracovať aj skúsenosti, ktoré vyplývajú zo z klinických výskumov. Rovnaké šance musíme dať pacientom na východe aj západe Európy. E, nádory totiž to nepoznajú hranice ani národnosť, preto vás e, prosím, vážení kolegovia a kolegyne, aby ste nad rámec svojich politických strán rozhodli o vytvorení osobitnej komisie na boj proti rakovine a to závisí iba od nás. Predsedovia politických skupín, vedzte, že máte túto možnosť eh, podľa článku 207 rokovacieho poriadku tohto parlamentu. Využite ju. Ja som si istá, že chorí na rakovinu sa na nás musia môcť spolahnuť a my ich ako europoslanci nesklameme. Ďakujem pekne. Teraz za e, stranu SAD pani Čerdes na minútu. Ďakujem pekne. Rakovina je druhá príčina úmrtia v EÚ v roku 2018. Máme 3 milióny nových diagnostikovaných rakovín. Má to dopad na zdravotný systém, ale aj na európsku ekonomiku. 30 až 40 týchto prípadov by sa e, dalo by sa im predísť, keby sme sa vyhli rizikovým faktorom a mali aj dobré preventívne stratégie. Súčasná stratégia je nedostatočná, ak chceme teda dosiahnuť ciele, ktoré sme si sami vytýčili. Ide o to viac investovať do primárnej e, prevencie aj do zdravého životného prostredia, ale aj do včasnej diagnostiky a treba tiež podporiť eh, vedecký výskum dostatočnými prostriedkami, tak aby sme rozhodovali na základe čo najlepších vedeckých dôkazov. Teraz pani Trier Lenoir na dve minúty za skupinu Renew. Europe. E, ďakujem, pani predsednička. Ja už 30 rokov pracujem ako kancerológ a som veľmi rada, že túto tému máme na prog- pro- programe 4 milióny Európanov dotknutých rakovinou potrebujú e, európsky plán na boj proti rakovine na európskej úrovni. Musíme zaručiť prístup k najinovatívnejším e, liekom bez toho, aby zrazu boli nedostupné a potrebujeme zmobilizovať aj viac výskumníkov vďaka ambiciózným e, prostriedkom z Horizont Európa a potrebujeme aj sieť pre ojedinelé rakoviny, hlavne tie detské, e, ktoré zabíjajú 6000 e, detí ročne. Rakovina je chorobou tela, ale aj sociálnej nespravodlivosti, pretože nie sme si rovní z oči v oči prevencie, v oblasti prevencie z voči rakovine, taktiež treba e, vedieť, aké e, správanie je rizikové, napríklad fajčenie, zlá životospráva, nedostatočná fyzická aktivita. Taktiež nemáme tie isté zbranie z oči voči dezinformáciám pri e, očkovaniach proti rakovine krčku maternice. Sú rozdiely medzi európskymi krajinami, čo sa týka rýchleho prístupu k kvalitnej liečbe a po predpuknutiu choroby taktiež sú rozdiely, čo sa týka obnovenia napríklad pracovného života a sociálneho a citového života. Takže mať mm, takýto európsky plán, to samozrejme má v prvý cieľ boj proti mm, úmrtiam, ale ide o to aj stierať nerovnosti a uberať sa cestou Európy solidárnejšej a spravodlivejšej v oblasti zdravia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za zelených pani Rivázy na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne. Každý tretí Európan má nejakú rakovinu vo svojom živote a 1,3 milióna ročne zomiera v EÚ na rakovinu. Tieto čísla sú predsa len e, dramatické. Podľa mňa naviac je tu nárasta e, napríklad rastie počet chronických e, ochorení a niektorí ex experti hovoria, že do roku 2035 bude dvojnásobný počet e, prípadov rakoviny, čiže je to naliehavé, je to priorita. Nový e, európsky plán na boj proti rakovine je teda viac ako očakávaný. Hovorilo sa už o e, prevencii, potom aj liečba, aj paliatívna. Okrem iného, treba to tu naozaj zlepšiť vo všetkých štádiách tejto choroby rakovina, ale má často e, e, rôzne faktory za sebou a mnohé tváre. Európsky e, kódex je tu od roku 87, je tam 12 odporúčaní, ktoré diktuje vlastne zdravý rozum, hýbať sa, zdravo sa stravovať, nefajčiť, dávať si pozor na slnko, na iné škodlivé látky a napriek tomu rastie počet prípadov rakoviny. Možno preto, že sa nepozeráme správnym smerom a naozaj treba mať multifaktorálny plán, napríklad zabrániť tomu, aby ženy pracovali v noci, pretože to strojnásobuje riziko, že budú mať rakovinu prsníka a potom aj v polnohospodárstve. To zasúvisí s pesticidmi, a to má za e, následok e, rakovinu prostaty a endokrínne perturbátory, napríklad e, to zasa týka e, spotrebiteľov, pretože sú to e, reziduá, ktoré sa e, dostávajú do našich organizmov. Aj vzduch, ktorý dýchame, treba zlepšiť. Takže naozaj sa zamerať na prevenciu. Je tu samozrejme prístup pre všetkých k liekom. To je jedna vec. Treba bojovať proti nedostatku liekov, ale musíme byť aj odvážni, aj inovatívni, aby sme naozaj dokázali bojovať proti rakovine. Ďakujem teraz za e, skupinu Identita a demokracia pani Balda Sáre na minutu. Vážení kolegovia, kolegyne, e, program e, predsedničky komisie je dosť ambiciózny. Ja som lekárka, ako aj pani e, Ursula von den Leyen, ale napriek, napriek tomu si myslím, že sa nedostatočne zamerala na farmaceutický balík a iné smernice a inak si teda samozrejme myslím, že sa treba zameriavať hlavne na blaho a zdravie Európanov. Takže keď oznámi plán na boj proti rakovine, tak treba nielen slova, ale aj činy, pretože milióny životov v Európe od toho závisí. Mnohé závisí od diagnózy, liečby prevencie. Okrem iného, ja chcem hovoriť o niečom, čo sa týka mnohých pacientov v Európe. To sú tie ojedinelé e, detské e, formy rakoviny. Ťažko sa to diagnostikuje, chýbajú vedomosti a pritom máme v Európe možnosť, ako e, zvládnuť túto výzvu. Sú tu odporúčania VHO určené členským krajinám ja vystupujem v mene talianských združení pacientov, takže prosím, riadme sa týmito odporúčaniami. Aj moja krajina by ich mala uplatniť. Musíme toho spraviť ešte veľa. Ďakujem pekne. Teraz za EKR pani Kopčínska na minútu a pol. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo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 A fakt je, že Európska únia a parlament prijali už mnoho opatrení na boj proti rakovine. Členské štáty žiaľ nemajú dostatok finančných prostriedkov k dispozícii a ani neprijali vždy náležité opatrenia. Podľa e, situácie e, v našej krajine patríme medzi tých 10 krajín, kde e, venujeme rakovine osobitnú pozornosť a chcem upremiť vašu pozornosť aj na to, že treba zabezpečiť, aby, zabezpečiť, aby členské štáty mali dostatok e, farmaceutických prostriedkov, teda liekov na boj proti rakovine. Takže myslím, že je dôležité, aby pacienti mali rovnaký prístup ku inovatívnym metodám terapie, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzajú sú to nakoniec pacienti. Ďakujem veľmi pekne. V mene zjednotenej Európskej lavice a Severskej lavice pani Konečná. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Na začiatok bych chcela povedať, že veľmi vítam to, že tá ako nová predsednička komisie, podobne aj frakcia EPP, v materiáli Boj s rakovinou si práve boj e, proti rakovine vytýčili ako novú prioritu. Že nevieme do akej miery, na akú mieru priority je to postavené u nej. Povedzme si to na rovine. Súčasná komisia e, v boji proti rakovine postupovala veľmi rozporúplne. Na jednej strane hovorí o dôležitosti prevencie a na druhej strane ostatívne a protiprávne ignorovala komisia svoju povinnosť upraviť používanie tzv endokrinných deštruktorov, aj napriek tomu, že rakovina vo svojich všetkých formách spoločnosti je v súčasnej dobe taká rozšírená. A vrcholom tohto snaženia Európskej komisie bolo opätovné povolenie glikosatu a proti tomu odborova, teda od, protestovala aj laická aj odborná verejnosť. Včasný screening populácia, včasné roz, rozpoznanie choroby to sú aktivity, ktoré sú chválihodné, ale musíme začať riešiť aj príčiny. Čiže ide o látky, ktoré príjmame v potravi aj vo vode. A tých látok nie je málo. Musíme nájsť prostriedky, ktoré by mohli lekárom, pacientom, organizáciám a Ide o to, aj aký je postoj poisťovní a farmaceutických spoločností. Ide o to, aby sa posilnila spolupráca s pacientmi a ich rodinami, pretože nielen o samotní pacienti trpia, ale aj ich rodiny a okolie. Dúfam teda, že nielen my všetci tu prítomní, ale predovšetkým Európska komisia, komisia začne konečne konať. Ďakujem. Ďakujem v mene nezúčastnených. Minúta a pol, pán Bol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Keď e, človeku zdiagnostikujú rakovinu, tak to u neho určite zmení postoj k životu a ocitne sa hneď vo veľkej neistote a ja ako lekár to viem posúdiť, pretože môj otec zomrel na rakovinu prostaty. Určite včasná diagnóza e, a použitie náležitých farmaceutík môže podstatne zvýšiť šance na prežitie. Ale oportunisti proste no, zámerne vytvárajú takúto atmosféru strachu aj v Británii. Hovorí sa, že keď Británia odíde bez dohody, tak zaznamenáme v Británii značný nedostatok liekov proti rakovine a to by malo veľmi zlé dôsledky. Chcel by som ale uistiť ľudí, že to tak nie je. Ja ako lekár som hovoril aj s predstaviteľmi farmaceutického priemyslu a teraz je jasné, že existuje e, veľká miera plánovania na odchod Británie bez dohodu a preto samozrejme ide aj o to, aby sa uplatnilo vzájomné uznávanie noriem. A bolo mi povedané aj vo Francúzsku, že Británia ostáva aj naďalej veľmi dôležitým obchodným partnerom a že obchod bude pokračovať tak ako dnes. Treba si pripomenúť, že importujeme e, 37 miliónov teda e, týždenne a vyvážame 45 miliónov týždenne, e, pokiaľ ide o tento sektor. Takže si myslím, že tie vzťahy sú dobré. Ide o to, aby sme za, práve spoluprácou za, zabezpečili, že budeme uh, účinne postupovať v boji proti rakovine. Ja si budete súhlasiť so mnou, že nejaké politické hry, pokiaľ je o životy ľudí, nie sú priateľné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Švica. Minúta a pol. Ďakujem za slovo. Som rada, že táto téma sa stala veľmi aktuálou aj dnes a ukazuje sa, že to naozaj bude významná priorita pre nás. Myslím, že pokiaľ je túto tému nejaké politické rozdiely medzi nami nie sú a v podstate Nemusíme sa venovať nehnutne ani Brexitu. Ale ako bolo povedané, jednou z hlavných príčin umrtí v Únii je rakovina. A všetkým e, je to práve hrozba väčšej miery v strednej a východnej Európe, kde je úroveň HDP nižšia. Prístup k liekom, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa pacient nachádza, je zásadná vec. A dúfam, že nová komisia nám umožní, teda nová komisia vedená pani van der Leyenovou, zabezpečuje dostatok prostriedkov na výskum. Je dôležité investovať do výskumu, pretože touto cestou sa zaistí aj prístup ku kvalitným e, liekom všetkým pacientom. Pokiaľ je o pesticídy, to je tiež vec na diskusiu určite. A verím, že nová komisia sa zmocní tejto témy a že bude prijatý aj nový európsky e, generál pre boj proti rakovine. Je to veľmi aktuálna téma aj v Chorvátsku, aj v Bruseli a verím, že aj v rámci e, svojho budúceho portfólia budem rada prispievať k boju proti rakovine. Verím, že všetci budeme úspešne spolupracovať a pán Weber viedol kampaň ohľadne tejto témy a som rada, že táto téma je pertraktovaná aj na tejto schodzi. Ďakujem. Ďalším rečníkom na minútu pani Junkerius. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Rad, rakovina je vážna choroba, ktorá spôsobuje obrovské utrpenie. V Európe každý desiatý občan bol diagnostikovaný v tomto smere alebo už prijíma aj terapiu. Preto je nutné prijímať opatrenia, ktoré sa týkajú karcinogénov. A karcinogénne látky vieme v mnohom, ktoré sú a Určite musíme viesť boj, ambiciózny boj proti rakovine aj tým smerom. Vieme, že existujú aj určité rizika, ktoré súvisia s povolaním, ktoré e, ľudia vykonávajú, alebo s povolaniami. A ďakujem. Pani Gris, minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, trošku mi dajte prosím viac, aby som sa poďakovala pánovi komisárovi, ktorý e, už skončí v tejto funkcii. Bolo e, naozaj potešením s vami, s vami spolupracovať a pracovať na zdraví v Európe. Pred troma rokmi e, som vám čítala mail jednej matky, e, ktorého dieťa má rakovinu. E, chcela od nás viac odvahy na boj proti rakovine, pretože tá choroba zabíja najviac detí v Európe a potom parlament jednomyselne schválil moje uznesenie na rozvoj e, detských liekov a žiadali sme hlavne špecifické vyhodnotenie týchto liekov, pretože pri polovice, polovici sa iba zníži dávka určená dospelým, takže už je tu aj smernica, ale je tu ešte stále e, naliehavá situácia, pretože od roku 2006 iba 6 nových e, e, liečebných postupov pre detské rakoviny sa dostalo na trh, takže viete, aké sú podporné opatrenia pre inovácie a výskum e, aj na predlženie dĺžky života e, malých e, pacientov a musí to byť aj zakotvené do plánu na boj proti rakovine predsedničky komisie von den Leyen. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na minútu má slovo pani Melan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rakovina je druhou príčinou úmrtí v Európe. Treba zrýchliť výskum. A treba tiež povedať, že každodenné príčiny rakoviny sa e, e, znásobujú, e, zahrňajú čím ďalej tým viac faktorov, či už ide o prevenciu alebo liečbu. Tu je potreba sa prispôsobiť týmto novým faktorom a prehlbiť európsku aj celosvetovú spoluprácu, ale na to e, treba aj bojovať proti farmaceutickej lobby, pretože oni e, veľké zisky majú práve z e, oblasti onkológie a treba tú lepšiu kontrolu. Už objavené molekuly sa musia čo najskôr dostať na e, trh za dostupné ceny pre všetkých. Treba posilniť e, výskum e, pri detskej rakovine rakovine, je to na bode nula v Európe a taktiež alternatívne doplňujúce liečby, e, bunková terapia, fagoterapia a taktiež e, odstrániť obchodné e, prekážky, napríklad keď zrazu nejaký liek nie je, nie je ho možné zohnať. Čiže musí to byť účinnejšie. Speaker. Ďalším rečníkom pani Višňevská. Minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dámy a páni, súhlasím s tým, čo sa práve povedalo. V tom zmysle, že by sme mali lepšie kontrolovať alebo mať pod kontrolou farmaceutickú lobby, pretože zarábajú obrovské peniaze farmaceutické spoločnosti práve na tých ubohých ľuďoch alebo chudákoch, ktorí práve sú postihnutí touto chorobou. A ide tu o život životy ľudí, ktorý, u ktorých diagnostikovali rakoviny. V roku 2015 bolo 1,3 milióna e, ľudí v Európe, ktorí zomreli e, na rakovinu v Európe a to je jedna štvrtina všetkých umrtí. Maligné nádory sú diagnostikované každý rok 20, 25 tisíc ľudí, 106 tisíc zomrie. A ľudia, teda ich rodičia všetkým teda žiadajú o peniaze, aby boli k dispozícii lieky. Takže potrebujeme ozaj konať e, komplexne a musíme konať efektívne v boji proti rakovine. Ďakujem. Okrem toho treba uplatňovať aj legislatívu a mali by sme aj touto cestou podporovať spoluprácu a cezhraničný výskum, ako aj transfer e, vedomostí a poznatkov, aby sme lepšie vedeli v praxi uplatniť e, to, čo priniesla veda vo všetkých členských štátoch. Okrem toho faktor prežitia a štatistiky a aj aspekty osvedčenej praxe. To sú veci, kde tiež treba spolupracovať. Ďalej, na minútu slovo na slovo pani Kundora. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Každý rok 1,3 milióna Európárov príde o život v dôsledku rakoviny a to sú 3 všetkých umrtí. A keď hovoríme o rakovine prsníka, tak táto choroba e, spôsobuje umrtie najväčšieho počtu žien vo svete na rakovinu. Máme 552 tisíc nových prípadov každý rok, z toho 138 tisíc končí umrtím. Ak sa to ale e, diagnostikuje včas, tak e, je možné vyliečiť chorobu až na 100%. Tam je 100% úspešnosť pri tomto druhu rakoviny. Takže e, aktivity, programy, prevencia, informačné kampanie a kampanie na zvýšenie povedomia sú veľmi dôležité. A okrem toho treba zabezpečiť, aby všetci pacienti mali prístup ku terapii. Máme sa zbaviť tej, toho sociálneho stigmatizovania a naozaj všetky ženy by mali mať dispozícii príslušné e, metódy terapie. A verím, že aj teraz sa hovorí o vytvorení novej stratégii pre boj proti rakovine. Slovo má pán Líze. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Téma rakovina pre mnohých e, je veľmi osobnou témou a tak aj pre mňa. Pred istým časom jeden z mojich najlepších priateľov, 46-ročný, e, prišiel som na neho kvôli rakoviny a to je jeden z dôvodov, prečo som spolu s Manfredom Weberom a mnohými ďalšími už dlhý čas eh, pracujeme na tom, aby sme sa viacej venovali tejto téme. My ako EPP sme už dva roky dozadu eh, prijali záväzok, že odvedieme svoj príspevok, aby bolo možné, že za 20 rokov už eh, nikto nebude umierať na rakovinu. Sami to nedokážeme, aj členské štáty majú veľkú mieru zodpovednosti v rámci princípu subsidiarity, ale e, bolo by to možné. Napríklad sa viem postaviť o to, aby boli lepšie údaje prepojené. Máme veľa registrov rakoviny, ktoré ale e, nepasujú dohromady. E, keď chceme najlepšie pomôcť pacientom, potrebujeme viac európskej spolupráce, potrebujeme viac výskumu. Tu apelujem na radu. Plány krátenia v rámci horizontu sú presným protiažkom toho, čo potrebujeme, čo by sme potrebovali. Takisto smerom na britského kolegu zo strany pre Brexit, ktorý bohužiaľ opustil sálu. Experti napríklad hovoria, e, konkrétne British Medical Association, je tu problém e, s so zásobovaním e, liekmi v prípade Brexite a predovšetkým v prípade tvrdého Brexitu. To nie je možné opomenúť, ignorovať. Strana Brexit sa správa ako niekto, kto spustí požiar a potom nadáva na tých, ktorí vravia, že horí a že ho musia dokonca hasiť. Zahrávajú sa so životmi pacientov a toho si musia byť vedomí a my to budeme jasne pomenovávať. Ďakujem. Mač. Ďalším rečníkom na minútu pán González Casares. Ďakujem za slovo a vítam túto e, debatu a verím, že aj nová komisárka bude naďalej pokračovať v boji proti rakovine. A najdôležitejšie podľa mňa je bojovať cestou prevencie, správnym vzdelávaním, informovaním verejnosti o faktoroch, ktoré sú rizikovými. A samozrejme je tu aj priestor pre legislatívu. Napríklad boj proti tabaku a proti novým e, niektorým produktom môžu vytvárať falošnú domnenku, že e, tam je priestor a že to legislatíva nepokrýva. Pokiaľ ide o výskum, aj z, hľadis- aj z hľadiska e, celého programu e, do roku 2020 aj vo vzťahu k rozpočtu treba zohľadniť tieto možné alternatívy, ktoré by umožnili včasnú diagnostiku rakoviny. Aj napriek tomu e, zatiaľ umiera mnoho ľudí na rakovinu v Európe a mnohí z nás poznáme e, priamo v rodine, aké to je ťažké, keď e, nás postihne takáto situácia. Ale preto je potrebné aj týmto pacientom, ak trpia rakovinou, je im potrebné umožniť zomrieť dôstojne. Ďalej má slovo pani Solis Peles. Ďakujem za slovo. Inovácia a výskum predstavujú veľmi významnú rolu v boji proti rakovine. Myslím, že aj tento parlament môže zohrať veľmi významnú, priam základnú úlohu. Ide o to, aby existovalo dostatok prostriedkov na výskum rakoviny. Okrem toho potrebujeme lepšiu koordináciu medzi výskumnými strediskami, nemocnicami, pacientmi a podnikmi, aby boli k dispozícii príslušné lieky a aby sa dostali nové lieky na trh čím skôr a aby nikto nebol ukrátený. A my sme tu preto, aby sme vytvorili legislatívu, ktorá zase umožní technologický a technický rozvoj, aby pacienti mali k dispozícii tie najlovšie výdobytky vedy a techniky v tejto sfére. Chcem vysloviť také posolstvo našim občanom, že my, Európske spoločenstvo, budeme pracovať všetci spoločne, aby sme využili všetky dostupné prostriedky pre boj proti tejto chorobe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na minútu pani Regimenti. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, diskusia, ktorú dnes vedieme, má mimoriadnú, vedieme, má mimoriadnú dôležitosť z pohľadu zdravia všetkých Európanov a vyžaduje si silnú odozvu a koheznú aktivitu medzi jednotlivými skupinami. Je vedecky dokázané, že objavenie sa tých eh, tumorových patológií sa do veľkej miery odvíja eh, priamou koreláciou eh, zdravie, teda životného štýlu, stravovania a človeka. Nemôžeme ani ignorovať devastujúce efekty, ktoré majú látky, ktoré sa objavujú v potravinách, ktoré konzumia v, vo vzduchu, ktorý dýchame. E, treba preto veľa spraviť aj pre ochranu životného prostredia, len tak môžeme posilniť boj proti rakovine nad rámec zabezpečenia e, neunavnej podpory výskumu, pokiaľ ide o zacielené terapie, ako sú biologické lieky, Takisto sa ukázali niektoré veci veľmi efektívne z pohľadu terapie, menej ako chemoterapia, teda viac ako chemoterapia, ktorá často nie je dobrá, ako som ja sama zažila zo skúsenosti lekára Eh, dostali sme mandát od eh, našich eh, voličov, aby sme ich ochraňovali, aby sme zabezpečili základné právo na zdravie a tým pádom je nevyhnutné, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách v rámci tohto parlamentu a takisto v rámci výboru pre zdravie, aby sme, ktoré sú súčasťou, aby sme spoločne čelili tejto výzve. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ďalej na minútu pani Ďuriš Nuchilsonová. Um... Ďakujem veľmi pekne sú tu obrovské nerovnosti, pokiaľ ide o prístup k najlepším a k eh, diagnostike alebo najlepším liečbe pre mladých ľudí a tam z toho plynu rozdiely eh, v miere prežitia až 20 Ovplyvňuje to najviac detí a mladých eh, v krajinách alebo v regióne Strednej a Východnej Európy. Bohužiaľ je to moja krajina, Slovensko, ktorá podľa údajov VHO má druhú najväčšiu, najhoršiu alebo najvyššiu mortalitu v rámci Európy. 259 ľudí na 100 tisíc občanov. To je tá štatistika. Máme obrovské problémy e, s včasnou kvalitnou diagnózou, kvalitnou terapiou, komplexnou starostlivosťou, hlavne o mladých, malých pacientov, e, obrovské čakacie doby pre onkologické, chirurgické zákroky a nedostatok e, starostlivosti po liečbe. Preto vyzývam komisiu aj členské štáty, aby zľahčili prístup k najlepším možným diagnostickým metódám a takisto spôsobom liečby pre všetkých mladých, e, ktorí ochoreli na rakovinu v rámci Európskej únie. A v neposlednom rade e, chcem e, láskavo apelovať na všetkých kolegov, aby podporili povedomie o rakovine detí tým, že si dajú zlatú stužku, ktorú som vám všetkým zaslala minulý týždeň. Ďakujem pekne. A ďalej na minútu a pol pani Monserrat. Európa a... Ďakujem za slovo. Európa čelí mnohým výzvam ktoré poznáme ako Brexit napríklad. Ale tisíce európskych občanov musia čeliť hroznej realite a nemá to žiaden dopad v médiách. A to je práve rakovina. A mnohí poznáme zblízka utrpenie rakoviny. A proste aj tento rok umrie asi 4 e, milióny ľudí umrú na rakovina. Každý e, niekedy v živote, e, niekde vo svojej blízkosti narazí na rakovinu. A vieme, že o 10% sa znížila e, nedávno rakovina, teda um, sa znížila miera umrtí, ale chceme dosiahnuť lepšie a preto je potrebné zmeniť spôsob života napríklad aj u našich detí. Musíme zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, musíme bojovať proti nadmiere užívania tabaku a musíme ozdraviť spoločnosť, zbaviť sa stresu a ďalších negatívnych faktorov. Musíme upraviť životný rytmus. Máme teda jasné ciele a je to v podstate aj cesta zlepšenia prevencie a včasnej diagnostiky. Musíme taktiež umožniť prístup k liekom pre všetkých v ktoromkoľvek kúte Európy musíme uplatniť holistický prístup a to zahrania aj lekárskú starostlivosť, aj sociálnu starostlivosť. A musíme naozaj e, týmito prístupmi, alebo tieto prístupy uplatniť pri všetkých obyvateľoch Európy. Musíme naozaj vytvoriť ten generál hlavný plán pre boj proti rakovine. A verím, že aj nová komisia pod vedením pani von der Leyen bude naplňať tieto ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na minútu pán Palmer. Thank you. It's my This... Ďakujem. Je mi cťou v rámci tejto rozpravy spomenúť eh, moju voličku Jackie Woodcock, eh, ktoré diagnostikovali rakovinu prsníka, ktorá je ale zároveň inšpiráciou a tou hybnou silou eh, za kampaň Dying to Work, ktorá sa snaží poskytnúť väčšie právne istoty a ochranu pre e, ľudí teda na pracovisku, pre ľudí, ktorí majú takúto smrteľnú chorobu. Pracuje s odbormi GMB, Trade Union Congress a takisto s ITUC a takisto s Európskou koalíciou pacientov, e, rakovinových pacientov tlačíme na eh, to, aby plán EÚ pre boj proti rakovine mal aj špecifické opatrenia, ktoré bude podporovať ľudí, ktorí majú túto chorobu, aby mohli zotrvať na svojom pracovisku, aby mali dôstojné, dôstojnú prácu, pokiaľ to bude možné a pokiaľ si tak budú želať. Takže chcem apelovať na komisiu, aby prijala kroky v tomto ohľade a chcem eh, nabádať eh, všetkých poslancov naprieč politickými stranami, aby podporili tú kampaň Dying to Work, ktorú som ja spustil počas predchádzajúceho funkčného obdobia. Ďakujem pekne na minútu pani Zacharopolu. Madame la Ďakujem pekne za slovo. Vážený prítomný, plne podporujem iniciatívu ursuli von den Leyen, aby sme tu mali Európsky plán na boj proti rakovine, ale musíme ísť ešte ďalej, o tom som presvedčená. Príklad rakovina krčku maternice, to je najsmrteľnejšia forma rakoviny pre ženy. Viac ako 300 tisíc žien každý rok zomiera, viac ako 90 v rozvojových krajinách vďaka diagnóze a e, očkovaniu by sme ich mohli zachrániť. Takže sú tu aj ciele udržateľného rozvoja, tie treba rešpektovať, ale aj mm, e, medzinárodný apel predsedu VHO a máme tu aj naše záväzky v oblasti celosvetového zdravia. Takže musíme zaintegrovať do európskeho plánu aj e, zahranično-politický rozmer. Nemôžeme totiž to súhlasiť e, s tým, že e, ženy zomierajú na rokovinu, ktorej sa dá zabrániť a ktorá sa, ktorá sa dá vyliečiť, či už je to v Európe alebo inde. Ďakujem a teraz na minútu pani Beňu. Vážení kolegovia, kolegyne, ja už som vystupovala na e, poslednom zasadnutí e, výboru ohľadne nedostatku liekov, ale žiadna reakcia na to e, neprišla, takže ešte sa k tomu vrátim. V lete bol takýto nedostatok liekov vo Francúzsku kvôli presunu výroby. Sú dlhšie dodavateľské reťazce a laboratória nevyrábajú dostatočne pre Francúzsko liekov, pretože to nepovažujú za rentabilné. Je to škandál povedal. V júni e, to, sa to týkalo e, tisícok e, liekov za 10 rokov. Je tu 20-násobný nárast na európskej úrovni. Je to tiež nepokojujúce 90 pardon, 80 aktívnych látok sa výroba, vyrába mimo Európy. Oveľa viac ako v minulosti. Je to naliehavé teda a v prípade e, chorých na rakovinu je to obzvlášť závažné, e, teda keď sa tu e, všetko riadí iba rentabilitou, takže treba sprístupniť liečbu všetkým. Treba vrátiť výrobu do Európy a mať aj strategické zásoby. Ďakujem. Merci boku. A teraz minúta pani Mazurek. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca, szanowni. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni oslavujeme, alebo pripomíname si Európsky týždeň eh, prevencie eh, proti rakovine a preto je to veľmi aktuálna rozprava. Európsky parlament by mal podporiť opatrenia, ktoré príjmajú členské štáty, všetky členské štáty, tak aby mali všetci pacienti rovnaký prístup k moderným typom liečby. Mali by sme zabezpečiť zdroje, prevenciu. Máme stratégiu ako diagnostikovať a liečiť rakovinu v Polsku. My sa podelíme o tie naše skúsenosti a to by e, mali podporiť túto snahu aj európske inštitúcie. Všetci by sme sa mali ubezpečiť, že pacienti naozaj budú mať e, pocit, že im bude poskytnutá pomoc vo všetkých členských štátoch, či v bohatých alebo chudobných. Takisto by sme sa mali ubezpečiť, že Európska únia bude disponovať nástrojmi, ktorými bude vedieť pomôcť členským štátom. Život má rovnakú hodnotu vo všetkých členských štátoch a tak by sme sa k tomu mali stavať. Ďakujem pekne. Ďalší na minútu a pol pani Fransen.